Prichádza pán predsede. Vážne dámy, vážne páni. Poprosím vás, aby ste sa posadili. Vážené dámy a páni, dnes večer zomrel náš dlhodobý a kolega